pokiaľ ide o príslušné agentúry, to bude v súlede s rozhodnutím komisie z júla 2013. Áno, pokiaľ ide o generálne rediteľstvo e, pre životné prostredie a klímu, môžeme iba súhlasiť e, s, so správou a s pripomienkami e, poslancov. Je tu výrazný dôraz na výsledky trocha nás tiež znepokojuje, že dôraz na hospodársky rast a pracovné miesta by mohol byť v rozpore s environmentálnymi e, ukazovateľmi, ale snažíme sa zabezpečiť koordináciu so svojimi kolegami v komisii s tým, aby e, k tomu nedošlo. E, e, inak sme tiež presvedčení, že v roku 2016 situácia s e, alokáciami prostriedkov a platbami sa zlepší pretože e, budeme nutení e, e, odročiť rozbieh niektorých projektov a v nasledujúcom roku taktiež budeme prehodnocovať program v polovici obdobie a musíme mať na to aj dostatok projektov. Ďakujem komisii. Veľmi rád som e, si e, vypočul e, vaše stanovisko, že nemali by sme mať problémy pri platbách. Ale keď že počujem, že problémy asi nebudú len pretože ich odsúvame, to je trošku iné. Dúfali sme, že dodržíme harmonogram programovania a že sa nám podarí e, zvýšiť e, zdroje určené na platby. Môžeme uzatvoriť rozpočet e, dvomi spôsobmi. Môžeme odročiť platby alebo zvýšiť prídely prostriedkov na platby. Parlament chce zvýšiť tieto prostriedky, nie odkladať platby. zdá sa, že v rámci rozpočtu rátate s tým, že budete E, odkladať platby. A ako viete, nie je to prioritou parlamentu. Nuž, e, ďakujem veľmi pekne. A ešte jedna vec, e, harmonogram. Pozmenujúce návrhy 26. maja je termín hlasovania vo výbere ND 16. 17. júna, hlasovanie v rozpočte pre, v výboru rozpočte 23. 24. júna. 22. a 23. júna. A teraz e, e, občianská iniciatíva právo na vodu. V tomto bode sme pripravili e, návrh správy. E, e, zodpovedná je kolegyňa Lynn Boylan. A okamžite jej odozdávam slovo, aby nám priblížila obsah tejto správy. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa hovoriť stručne, pretože by ma zaujímali stanoviska tieňových spravodajcov ako aj kolegov na tento návrh správy. Ako viete, iniciatíva Právo na vodu bola prvou takouto úspešnou iniciatívou po e, prijatí Lisabonskej zmluvy a e, právo na vodu e, získalo Ehm, podpisy vyše milióna občanov a dokopy to bolo až 9 miliónov. Viem, že toto číslo jednoznačne svedčí o tom, že riadenie vodných zdrojov a zásobovanie vodov je kľúčovou otázkou v celej EÚ. Mechanizmus ECI podporila komisia ako mechanizmus, ktorý umožňuje participatívnu demokraciu v Únii. Jej cieľom bolo zabezpečiť pre občanov platformu, na základe ktorej sa mohli priamo zapájať do európskeho rozhodovacieho procesu. Žiaľ, existuje široko rozšírený názor, že e, nie sú celkom naplnené očakávania E, právo na vodu um, a táto iniciatíva umožňuje komisii, aby prijala iniciatívy na zabezpečenie práva na vodu pre európskych občanov, ako aj všetky vodohospodárske služby, aby neumožnila liberalizáciu e, e, zásobovania vodov a zabezpečila všeobecný prístup k vode. Komisia potvrdila, že vzhľadom na kampaň právo na vodu bude e, vynímať e, práva na vodu a sanitáciu z smernice o pitnej vode. A takisto to bude zohľadňovať aj v prípade liberalizácie e, zásobovania vodov. Diskusia o liberalizácii a jej dopade e, znamená, že ľudské právo alebo právo na vodu, ako zvorazňuje OSN, sa musí posilniť v celej Európe. Žiaľ, e, tí, čo podpísali iniciatívu, sú sklamaní, pretože komisia nepredložila legislatívne návrhy ustanovujúce e, právo ľudí na vodu a je tu istá obava z toho postoja, ktoré e, zaujímajú orgány EÚ k tejto občianskej iniciatíve. E, pretože ECI, e, táto iniciatíva má za cieľ demokratizovať politickú agendu, ale tá odozva, ktoré sme svedkami, nie je adekvátna. E, preto je dôležité, aby došlo k reforme, tak pokiaľ ide o proces aj výsledky. Ja vo svojej správe vyzývam, aby boli prijaté konkrétnejšie právne predpisy nadvezujúce na túto občianskú iniciatívu. Dnes Európska komisia uprednostňuje prístup založený na súťaži a na trhovom prístupe Eh, aj pokiaľ ide o zásobovanie vodov a sanitáciu. Ale nezohľadňuje sa dostatočne úloha služie pre verejnosť po, poskytovanie či zásobovanie vodov sa považuje za prírodzený monopol, ktorý by nemal podliehať e, trhovým silám a e, je potrebné, aby sa zvýšili aj investície do vodnej infraštruktúry. Kampáň Právo na vodu e, rozšírila E, povedomie európskych občanov o tom, že privatizácia a liberalizácia vodných zdrojov nedáva zmysel. Príklady z Írska, Španielska a ďalších krajín poukazujú na čoraz širší výskyt tejto praxe a napríklad v mestách ako je Paríž, takisto dochádza k istej monopolizácii týchto služieb. Je potrebné, aby sa e, väčšia pozornosť venovala zachovávaniu vodných zdrojov, pretože úbytok vody v Európe je čoraz častejším javom a je potrebné, aby sa voda do najvyššej možnej miery chránila vzdelávanie k tomu, ako e, šetriť vodov je e, potrebné a je potrebné e, to robiť aj v domácnostiach, takisto v polnospodárstve, ktoré používa obrovské množstvo vody. Chcela by som, alebo rada by som, aby sa zvýšil dôraz na odstraňovanie znečistenia pri zdroji, čo je oveľa nákladovo efektívnejšie než následné čistenie vody. E, do správy som ešte nezahrnula všetko, čo by som si sama želala, ale urobím tak a urobím tak aj v nadväznosti na predložené pozmenujúce návrhy kolegov, s ktorými spolupracujem veľmi úspešným e, spôsobom. Ďakujem, pán predseda, ďakujem. A teraz e, prvé kolo pripomienok členov. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa spravodajcovi spravodajkyni pardon, poďakovať za jej e, prácu. E, nie je potrebné, aby som citovala celé odseky z tejto správy, pretože som si istá, že ste ich všetci čítali. E, súhlasím s tým, že iniciatíva ECI, Európska občianská iniciatíva, je správna a je odrazom práva európskych občanov obrátiť sa na Európsky parlament a podporiť príjmanie iniciatívy. Ale Eh, pokiaľ ide o právo meniť návrh komisie na základe občianskej iniciatívy, ako vy naznačujete v správe, zachádza snať príliš ďaleko, ale o tom zrejme ešte treba hovoriť. Chcela by som sa zamerať na dve či eh, niekoľko skupín pozmenujúcich návrhov, ktoré sú podľa mňa potrebné na vyplnenie medzier. Poprvé, eh, potrebujeme zoznam medzinárodnoprávnych predpisov pre túto oblasť. A ďalšia vec, na ktorú by som chcela upozorniť, sa týka posledného, poslednej rezolúcie OSN z roku 2013. Myslím si, že je veľmi dôležitá. Je tu isté, isté zahmlievanie, pokiaľ ide o e, válne zhromaždenie OSN a výboru pre ľudské práva. Výbor pre ľudské práva prijal uznesenie, e, v súvislosti s ktorým by som chcela potom, potom potom podať pozmenujúci návrh. Čiže sú tu isté rozpory medzi uznesením prijatým valným zhromaždením a e, radov e, pre ľudské práva, pretože tie, to uznesenie Rady pre ľudské práva sa nepremietlo do uznesenia, ktoré následne prijalo valné zhromaždenie OSN. Čiže o tomto by som chcela e, hovoriť vo svojich návrhoch. Ďalej sú tu isté odkazy na uh, E, osobitného spravodajca EU pre vodu. E, Katarína de Kerke, ktorá bola predchádzajúca spravodajkyňov, e, vydala isté vyhlásenie, nová nový spravodajca vydal iné vyhlásenie, predchádzajúca spravodajkyňa to všetko uviedla ako čierno-biele a je tu veľmi veľký rozdiel medzi blahom verejnosti, a e, tým, či sa budú zdroje riadiť e, verejne alebo či verejným sektorom alebo súkromným sektorom. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme vždy povedali, o ktorom spravodajcovi hovoríme. Uh, boli tu vyjadrené obavy týkajúce sa riadenia vodných zdrojov. Samozrejme, túto zodpovednosť majú orgány miestnej správy a sú to práve miestna samozpráva, je to práve miestna samozpráva, ktorá rozhoduje o tom, ako hospodári s vodou. Aspoň kolegyňa hovorí o tom, že v jej obci napríklad existuje nejaký verejný podnik, a, ktorý udeluje koncesie, alebo môže byť obec, kde to všetko riadi e, súkromný podnik. My musíme byť v tomto smere veľmi dôslední, lebo článok 345 zmluvy o fungovaní EÚ uvádza, že musíme byť úplne objektívni a nestranní. Mali by sme preto rešpektovať nami prijatú legislatívu. Myslím si, že to platí pre všetkých 28 členských štátov Španielsko je príkladom. V Španielsku máme viac menej e, situáciu 50 na 50 alebo 40 na 60, lebo máme obce, orgány miestnej samozprávy, ktoré e, nechajú súkromné podniky, aby správovali túto oblasť, niekde to robia verejné podniky do tohto vstupujú aj politické strany. Máme tu napríklad ľavicové e, miestne samozprávy, ktoré dávajú koncesie súkromnému sektoru, alebo máme pravicové miestne samozprávy, ktoré zasa udelujú koncesie verejným podnikom. Takže najdôležitejšie, aby sa zabezpečila efektívnosť služby pri najnižších možných nákladoch. A teraz prejdem k druhej skupine pozmeňujúcich návrhov. Je potrebné vytvoriť nejaký tak, taký inkvizitorský systém, na ktorý by sa mohli obrátiť občania a mohli by eh, a mohli by, dajme tomu, eh, sa zamerať na eh, faktúry, ktoré dostávajú za vodu alebo za odpadové hospodárstvo. A voda je síce tovar alebo komodita, ktorá je bezplatná, ale jej poskytovanie, zásobovanie vodom ani e, riešenie odpadových vod nie je bezplatné. Je potrebné, aby sa vytvoril nejaký orgán alebo nejaká Prosia, aby sa vytvoril orgán, ktorý za toto všetko bude zodpovedný a ktorý zabezpečí, že miestne samozprávy poskytujú také služby, ktoré sa od nich očakávajú a že e, presne vysvetľujú e, položky, ktoré musia ľudia platiť vo svojich faktúrach za vodu. Čiže tam musia ľudia presne vedieť, za čo platia. A ďalej pozmenujúci návrh súvisí s tým, čo ste vypovedali o hospodárskej kríze, ale dokonca ešte pred hospodárskou krízou existovali skupiny, ktoré mali problémy so zaplatením faktúr za vodu, za elektrínu a podobne. Ale existujú aj E, iné oblasti, kde existuje riadne sociálne zabezpečenie. Uvediem príklad z mojej krajiny. Ak miestne zastupiteľstvo e, zistí, že niektorá z rodín v tejto obci si nemôže dovoliť zaplatiť za vodu e, príslušnému súkromnému alebo e, verejnému dodávateľovi vody, tak sa musí obrátiť táto e, rodina na miestne zastupiteľstvo. Neviem, či e, vy ste hovorili s príslušnými dodávateľmi vody, buď súkromnými alebo verejnými, tak môžete zistiť, že došlo k problémom, že niektorí ľudia napríklad sa presťahovali bez toho, že by o tom niekoho informovali a preto samozrejme prestali platiť robiť svoje faktúry. Ale my nechceme, aby toto bol priestor, ktorý by mohli zneužívať niektoré subjekty a potrebujeme, aby v každej krajine existoval nejaký takýto orgán, ktorý by to všetko zastrešoval a to, tento model by mohli potom prevziať aj ďalšie krajiny. Ide o verejnú službu e, je potrebné, aby sme do toho e, zapracovali aj niektoré faktory, ako je napríklad východné pobrežie Španielska, Slovenska, ktoré má problémy s vodou. Veľmi ľutujem, ale niektoré členské štáty majú veľa vody, nemajú obavy v tomto smere a neinvestovali dosť. Ale e, poplatky ktoré platia ľudia za vodu, sa musia vrátiť do investícií. A krajiny, ktoré tak nerobia, ktoré neinvestujú napríklad do čistiania odpadových vôd alebo ktoré nerobia nič s so znečisťovaním vodonosných vrstiev, E, to e, je chyba. V Španielsku je to naopak. My sme mali vždy skôr problémy s nedostatkom vody, ale pokiaľ človek k tomu pristupuje zodpovedne, tak e, nájde riešenie. E, je to v podstate to mentálne nastavenie, lebo v minulosti ľudia jednoducho nechali tiecť vodu z kohútika a nerobili si s tým žiadne starosti. Ale keď sa pozrieme na deti vo veku do 15 rokov, keď si umývajú zuby, tak zistíme, že nie všetky svoju e, vypínajú tú, tú vodu. Takže e, toto sú pozmeňujúce návrhy, ktoré by som chcela predložiť. Ľutujem, že som hovorila príliš dlho, ale hovorila som o tom s mnohými ľuďmi a naozaj považujem za veľmi zaujímavé e, to, že e, iniciatívu podľa webovej stránky komisie podpísalo 1,6 milióna ľudí. Ďakujem. Ďakujem. A chcela by som ešte ešte poďakovať spravodajkyni za jej správu. Myslím si, že e, správa skutočne odráža obavy občanov, e, ktoré presahujú e, pôvodný návrh komisie. Iniciatíva Ciudadana Európy. Musím povedať, že prvá európska iniciatíva občanov si nezasluhuje takéto vágne a neambiciozne odpovede. Naozaj dúfam, že bude nový komisný návrh, ktorý nebude iba mierne upravovať e, e, smernice o vodnom hospodárstve a o e, úprave odpadových vôd. Pretože voda nie je surovinou ako každá iná. E, Voda je právo, nie je to obchodná surovina, e, ktorá sa má predávať a vykazovať zisk. A práve jedna zo smerníc EÚ na toto e, odkazuje a rovno aj, rovnako aj občianská iniciatíva na to poukazuje, že všetci občania majú právo na prístup k vode a k sanitačným zariadeniam musia byť aj zavedené opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, eh, že voda má vysokú kvality. Nemáme nedostatok eh, údajov, eh, čo sa týka vody napríklad v rozvojových krajinách, ale zdá sa, že komisia úplne ignoruje fakt, že práve nedostatok vody majú niektoré rodiny, ktorí si nemohli dovoliť platiť za, za vodu. Vie komisia, aká je situácia so suchom v mnohých členských štátoch. Myslím si, že komisia by mali mať k dispozície údaje, ktorých, ktoré ich azda prekvapia a ktoré podporia túto občianskú iniciatívu. Čo je trochu možno metúce, Zdá sa, že spravodajkyňa e, si tu zamieňa e, spravovanie a vlastníctvo. Pretože voda je vo verejnom e, vlastníctve a mala by byť pridelovaná participatívnym spôsobom. možno urobiť určité ústupky voči súkromnému sektoru, ale iba v rámci veľmi prísnych podmienok. Pani Arans o tom už hovorila. Existujú okamihy, kde obecné rady eh, majú právomoci alebo vydávajú oprávnenia, respektíve licencie súkromníkom. Avšak musíme veľmi jasne stanoviť, že vlastníctvo vody a vôd bude vždy verejné správa alebo vodné hospodárstvo e, sa zvolí takým spôsobom, ako vyhovuje danej oblasti. Voda nie je e, akousi akýmsi obchodným artiklom a nie je to na to, aby si niekto na ňom vytváral zisk. Čiže čo sa týka vodného hospodárstva, niekedy e, Samozrejme, mestským alebo obecným radám neostáva nič iné, ako zveriť túto správu e, súkromníkom. Európske inštitúcie však musia pracovať naozaj e, veľmi tvrdo, aby, na, aby sme sa mohli priblížiť európskym občanom, pretože tí sa cítia byť e, mimo hry a bude sa to iba zhoršovať, pokiaľ sa obratíme chrbtom k tejto prvej iniciatíve európskych e, občanov. A musíme zabojovať za to, čo je správne, e, čo sa týka sadzieb a poplatkov. Budeme takisto predkladať pozmenujúce návrhy. Myslím si, že v rámci e, rámcovej smernice o vodách je v súčasnosti srdcom systému návratnosť nákladov. Musíme sa však uistiť, že poskytovanie služby ako aj dopyt je chránený. Musíme však aj propagovať e, rozvoj inovácie a investície, musíme šetriť e, vodou a takisto klásť vodu do popredia aj v iných politikách. Takisto sa musíme zamyslieť aj nad zelenými pracovnými miestami pokiaľ chceme vyslať jednoznačné posolstvo eh, k Európskej komisii, Európsky parlament naozaj musí podporiť túto občianskú iniciatívu, pretože voda je o spravodlivosti, voda je právo a e, súčasný návrh skôr ohrozuje toto e, právo. E, musíme uznať, že toto je naozaj právo a že táto legislatíva je čoraz dôležitejšia. Pán Dorman. absolútne súhlasím s tým, eh, čo povedala spravodajkňa, že voda a eh, sanitačné zariadenie, zariadenia sú nevyhnutným podmienkami eh, pre život. A samozrejme musíme zabezpečiť to, aby sme mali udržateľnú správu vodných zdrojov a aby tieto boli využívané v Európe zodpovedne. Iniciatíva európskych občanov poukazuje na e, čoraz väčší záujem občanov na participáciu e, v rozhodovacom procese EÚ. Avšak všimli sme si, že občania e, v krajinách ako Španielsko, Portugalsko, Nemecko či Írsko majú výhrady k liberalizácii správy vodných zdrojov. My si myslíme v mojej frakcii, že by komisia nemala navrhovať legislatívu, ktorá smeruje e, k tomuto, pretože e, to nie je v kompetencii Európskej únie. E, myslíme si, že komisia by skôr mala povedať, že privatizácia a liberalizácia vodných zdrojov nie je v rukách orgánov na európskej úrovni, ale skôr na regionálnych a lokálnych orgánov. Vodné zdroje by mali ostať v rukách členských eh, štátoch a eh, Európska komisia by nemala robiť kroky, ktoré by smerovali k privatizácii možno, že by miestne orgány mali byť oveľa presnejšie. Tak ako je tomu napríklad eh, v Dánsku, tam existuje princíp, že že nemôžete nakupovať a predávať vodu, ale iba zabezpečujete dodávky vody. Niektorí ľudia si myslia, že e, dodávky vody poskytujú e, ľahký zdroj zisku a ľudia za ne musia platiť. Ako teda zabezpečíme, že podzemná voda, e, ktorá je nedostatková, nebude e, zničená, alebo že vodné zdroje nebudú podliehať partikulárnym záujmom niektorých ľudí. Takže teším sa na spoluprácu v tejto oblasti, aby sme zabezpečili právo prístupu občanov k čistým vodným zdrojom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz pán Faria. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa eh, poďakovať mojej kolegyni Elin Bojlan za veľmi dobrú prácu, ktorá odviedla na tejto návrhovú eh, správe. Eh, Európska iniciatíva požaduje tri veci. aby mali občania zabezpečený prístup k vody, aby správa vodných zdrojov a vodné zdroje nepodliehali pravidlám o jednotnom trhu a boli vyňaté z liberalizácie a privatizácie a samozrejme, aby občania mali zabezpečený prístup k, vody, k vode a sanitačným opatreniam. Samozrejme, to kladie veľké e, nároky na vodné hospodárstvo. A samozrejme, komisný návrh zabúda aj na to, že toto je plne v kompetencii e, členských štátov. Spravodajkňa aj ja podporuje náhľad na vodu ako na e, všeobecné blaho a vš, e, zdroj vo verejnom záujme. Predovšetkým na domáce použitie a musíme mať k dispozícii pos, e, potrebné nástroje, aby sme zabezpečili e, dôrovnováhu v tomto sektore a samozrejme udržateľný manažment e, vodných zdrojov akýkoľvek budeš už režim vodného hospodárstva, ide nám predovšetkým o to, aby sme vedeli dodávať vodu za čo najnižšie ceny, a to predovšetkým chudobnejším vrstvám e, obyvateľstva, tak aby sme pritom zachovávali kvalitu vodných zdrojov. Aby sme to mohli dosiahnuť, pretože potrebujeme lepšie vzdelávanie a e, potrebujeme naozaj koncepčné riešenia Potrebujeme lepšiu e, transparentnosť, väčšiu zaangažovanosť jednotlivých e, vládnych zložiek, výmenu dobrých e, skúseností a vzájomné porovnávanie štandardov v súkromnom a verejnom sektore. Nesmieme zabúdať na dôležitosť toho, aby sme mali efektívne fungujúce regulačné orgány eh, v oblasti vodného hospodárstva, ktoré budú obraňovať eh, práva eh, spotrebiteľov. Ako môj, moja kolegyňa z EPP povedala, potrebujeme mať vyrovnané a spravodlivé hracie mm, pole. Kolegovia, mm, myslím si, že by sme mali dať väčší E, väčší dôraz na e, úlohu regulačných e, orgánov pôsobiacich v oblasti vodného hospodárstva na dialogu a na vyhnutie sa monopolistickým snahám v oblasti vodného hospodárstva. Tieto iniciatíva si zaslúhuje podporu na európskej úrovni. Ja budem predkladať pozmeňujúce návrhy s ohľadom na túto všeobecnú líniu, ktorú som predstavil a chcel by som sa poďakovať tak kolegom tieňovým spravodajcom, ako aj samozrejme pani spravodajkyne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz a pán Afronte za EFDD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa takisto poďakovať pani spravodajkyni za prácu, ktorú možno len oceniť a ktorá je takisto veľmi detailná a ktorá uľahčuje našu prácu, pretože nebudeme predkladať príliš veľa pozmenujúcich e, e, návrhov. Myslím si, že by sme mohli správu rozdeliť do viacologickejších blokov, ktoré e, riešia konkrétne oblasti. Musíme ju vnímať ako nástroj priamej demokracie. Tento nástroj však sa môže obrátiť na neriadenú strelu, pretože na jednej strane e, hovoríme, že sa môžete s petíciou obrátiť na Európsku komisiu a parlament, pokiaľ nazbierate viac ako miliónov, milión podpisov. To je naozaj veľmi, veľmi vysoké číslo, ale nakoniec e, to, čo e, získate pod nás na, e, na, na zbieraní milióna podpisov je to, že iba komisia s vami začne e, komunikovať a e, odpíše vám. Potom samozrejme dôvera občanov e, v Európskej inštitúcie klesá. Odpoveď e, komisie je slabá len, tak, len vo svojej forme, ako aj vo svojom obsahu. Pretože ohniskom tejto žiadosti uh, bolo e, získať odpoveď, čo sa týka liberalizácie vodného hospodárstva. Odpoveď zo strany komisie na žiadosť občanov e, bola iba v tom zmysle, že toto spadá do kompetencie členských e, štátov, avšak nie je pravda, že komisia nemôže urobiť nič, aby naliehala na členské štáty, aby sa správali v zmysle tejto uh, iniciatívy Takže namiesto kvalitnej odpovede sme dostali akúsi mm, informáciu zo strany e, komisie a musím povedať, že e, sa vytvárajú miestne výbory tejto e, iniciatívy v rozličných členských štátoch. My e, v Taliansku sme mali v roku 2011, ktorého sa zúčastnilo takmer 30 miliónov Talianov a vyslovili sa z 95% za to, že voda je verejným zdrojom. Avšak v konečnom dôsledku boli títo signatári sklamaní, pretože e, stále na aplikácie e, výsledkov referendy čakáme. Je tu niekoľko bodov, na ktorých by sme mohli ešte popracovať v rámci správe a v, tom sa budú znie, v tomto zmysle sa budú niesť aj naše e, pozmenujúce návrhy. Spravodajkyňa e, spomínala, že existuje už v Európe mnoho ľudí, ktorí nemajú prístup k vode, lebo si to nemôžu e, dovoliť. To sa deje aj v mojej e, krajine a spôsobuje to e, veľmi veľký rozruch a nespokojnosť. Takisto by sme mohli poukázať aj na to, a to je možno takým krokom ďalej, aby sme mohli zabezpečiť určitú kvótu, určitý príď, minimálny prídel vody na občana, aby sme mali k dispozícii čísla aby sme každý občan e, mal zabezpečené aspoň 50 alebo 100 litrov e, vody denne. Ale to je e, samozrejme pitnej vody. Možno by to mohol byť veľmi inovatívny koncept, ale zároveň veľmi zaujímavý. Ďalší bod, ktorý, o ktorom hovoríme veľmi často, rovnako ako o klimatických zmenách, je veľmi dôležitá e, to, ako hovoríme o, e, o sladkej vode a samozrejme, aké dopady e, to môže mať, pokiaľ sa vodné zdroje môžu znečistiť v rámci zrecinsovania životného prostredia iba pripomínam a e, je to niečo, na čo častokrát e, zabúdame, je, že e, sladká pitná voda je v skutočnosti veľmi obmedzeným zdrojom a iba 3 celkových vodných zdrojov na svete sú zložené zo sladkej vody a iba 1 celej vody na svete je pitná voda. Takže naozaj, pokiaľ chceme prežiť a pokiaľ chceme prežiť ako ľudstvo, e, poukázal e, by som aj na ďalší bod a to sa e, týka správy a ochrany vodných zdrojov. Je to veľmi podstatný bod, aby sme zachovali k dispozícii tie vodné zdroje, e, ktoré sú nepočetné a ktoré sú vzácne a zachovali ich pre všetkých ľudí. Tým posledným bodom je tu aj otázka mrhania vodou. Musíme samozrejme e, popracovať e, na zlepšení a znížení mrhaniem vodou. V prvom rade je to informačná kampaň a už ich bolo urobených e, mnohých, e, mnoho, to je naozaj pravda a urobili sme mnoho krokov e, vpred. Avšak musím povedať, že čím viac komunikujeme o mrhaní vodou, tým viac takýchto kampaní aj naďalej potrebujeme a takisto je to aj otázka infraštruktúry. Máme rozvody e, vody, a na to poukázala aj Európska agentúra e, pre životné prostredie. A e, tieto rozvody prichádzajú o 10 až 40 prepravovanej vody vďaka netesnostiam. Musíme ale naozaj chrániť tento zdroj, ktorý je taký dôležitý. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Šerier Perik. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán predseda. A Ako už povedali predrečníci, v súvislosti s touto e, Európskou občanskou iniciatívou e, vo veci pitnej vody, môžeme povedať, že voda je mimoriadne dôležitá pre e, všetky krajiny, avšak obzvlášť dôležité najmä v Holandsku. A tu nie ide iba o bezpečnú pitnú vodu pre ľudí domácnosti, nemocnice alebo školy. Ide o záležitosť e, inovácií. Napríklad e, e, to veľmi zaujíma polnohospodárov. Takisto záležitosť zvyšovanie informovanosti. Namiesto toho, aby ste stravili pod sprchou 10 minút, rovnaké výsledky dosiahnete do 2 minút. Pokiaľ ide o, o uznanie ľudského práva na prístup k pitnej vode, a kanalizácii. Toto treba podporiť. E, je tu rámcová e, smernica o vode, je tu legislatíva e, o pitnej vode. To sa však netýka ľudských práv, ktoré sa upravujú dohovorom. Otázka uhrady účtov. Nuž, to nie je chyba vodárenských spoločností, je to výsledok krízy a e, tie dôsledky znašajú práve občania. Treba sa venovať e, spolupráci medzi štátom a súkromným sektorom a treba preskúmať všetky inovačné možnosti s tým, aby sme zabezpečili čistú pitnú vodu najmä v Európskej únii, ale aj v treťom svete. Je tu aj fond solidarity e, pre vodu, sú tu aj určité sociálne pravidlá, to musí zostať v pôsobnosti členských štátov je to aj princíp spoločnej zodpovednosti. E, napríklad v Horánsku máme dostatočne dobre zakotvené e, sociálne práva pre občanov. Ďakujem pekne. A teraz pani Delhaje. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A, a mes collègues, uh, on... E, uh, Chcem sa prihovoriť mene Mišela aj vo svojom mene. Mišel tu dnes nemôže byť. Otázka prístupu k vode je skutočne aktuálna a pokiaľ ide o budúcnosť, je potrebná, aby sme k nej pristupovali veľmi pragmaticky. Mohli by sme si položiť aj otázku kvality a nielen kvantity vody. Je potrebné, aby sme si uvedomovali aj dôsledky klimatickej zmeny, ktoré sú dnes už realitou. Otázka množstva vody a udržovania istých ekonomických aktivít nie len v polnospodárstve, ale aj v priemysle sú veľmi aktuálne. E, takisto je potrebné zabezpečiť dostatočný a kvalitný prístup k vode pre obyvateľstvo. Súvisí to aj s rozvojom infraštruktúry a služieb. Mám na mysli napríklad čistenie vody alebo ďalšie e, aktivity. Aké odpovede by sme teda mohli priniesť na otázku na celoeurópskej úrovni? Správa sa mi nezdá byť v tejto veci dosť e, dôrazná. E, treba oddramatizovať e, otázku e, súkromné versus verejné. Napríklad, pokiaľ ide o povodie rieky Rhône, Alpy v, vo Francúzsku, tam skutočne nie je nejaký rozdiel, pokiaľ ide o ceny a služby poskytované súkromnými alebo verejnými dodávateľmi. Otázka sa týka skôr infraštruktúry a to je veľmi dôležité dôležité. E, pokiaľ ide o otázku verejného rámca, ktorý by sme my mohli nastaviť e, a pokiaľ ide o príslušné zmluvy, e, je potrebné zabezpečiť ich dôslednú kontrolu. Potreba, je treba, aby sme sa zjednotili v tejto spoločnej aktivite. Ďakujem, pani Svica. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni, e, keďže e, e, sa zúčastňujem prvej verejnej rozpravy, chcem povedať, že v prípade referenda v členských štátoch výsledok bol by asi 95-percentný, tak ako prednedávno v Taliansku. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. Ide o verejný statok, nie o komoditu. Nesmeme vnímať vodu ako komerčnú komoditu. 1,6 miliónov podpisov pod touto petíciou e, e, preukazuje e, to, nakoľko sú občania informovaní. Všetky tri body, ktoré požadujú signatári e, sú veľmi dôležité. Európske inštitúcie spolu s členskými štátmi by mali poskytnúť všetkým občanom právo na prístup k bezpečnej pitnej vode a e, kanalizácii. Domnievame sa, že vodné zdroje, ako sa o tom hovorí v bode 2, by nemali byť predmetom úpravy e, vnútorného trhu, a v tomto smere potrebujeme pomoc komisie v otázke liberalizácie. Mali by sme všetci spoločne, najmä na úrovni miestnych a regionálnych samozpráv, ale aj na úrovni e, členských štátov a európskych inštitúciách, e, snažiť sa zabezpečiť e, univerzálne právo na prístup k takéto vode Teším sa na výsledky prvej občanskej iniciatívy. E, domnievam sa, že budeme všetci úspešní, keď e, e, ide reč o rozvojových krajinách. Sú tam väčšie problémy, mali by sme im poskytovať pomoc prostredníctvom európskych fondov s tým, aby všetci občania našej planety získali takýto prístup k vode. A ešte jedna poznámka záverom pokiaľ by voda zohrávala dôležitejšiu úlohu v medzinárodných vzťahoch e, v tomto storočí, e, pri najmenšom takú úlohu ako ropa v minulom storočí, naša iniciatíva by určite e, získala väčšiu podporu. Nie som si istý, ako to bude vyzerať v budúcnosti, ale spomeniem svoju domovinu Chorvátsko sme e, e, tretou krajinou v poradí, pokiaľ ide vodné zdroje e, po Norsku a Islandu. Veľmi dobre si to uvedomujeme, podporujeme túto iniciatívu a dúfame, že spolu s komisiami národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi nájdeme správne riešenie. Pokiaľ ide o vzťahy medzi verejným a súkromným sektorom, domnievam sa, že musí ísť o verejné projekty, i keď pripúšťame isté koncesie, E, mm, takéto vzťahy sú veľmi dôležité a to, ako štát upravuje narabanie e, s vodou, musí byť zodpovedné. Ďakujem veľmi pekne. A napokon posledná požiadavka o slovo. A mm, slovo má pán Turmes. Ďakujem veľmi pekne, pán e, e, predseda. Som e, sa zdržal, pretože sme hlasovali v ETRE dlhšie, ako sa predpokladalo. Kolegovia, voda znamená život. Bez vody neexistuje život. A v tomto zmysle, podľa mňa, by sme mali aj vnímať e, e, znepokojenie občanov. E, e, z hľadiska správania vodných zdrojov e, veľmi pozorne nás sledujú. A myslím si, že mali by sme vidieť isté príležitosti v tejto e, e, oblasti. Mm, takáto iniciatíva v oblasti vody bola prvá. To znamená, že je to historický vydobytok európskych občanov. Komisia podľa mňa poskytla Ehm, by som povedal, minimálnu službu. Skôr si myslím, že komisiu eh, eh, hnieva eh, táto aktíva, aktivita pardon, občanov. Ehm, mali by sme, ako som povedal, byť napaky vďační. Opakujem, voda je predovšetkým život. I nie je to samozrejmosťou v krajinách tretieho sveta Dobre, že v správe e, zdôrazňujeme, že Európska únia by mala robiť viac, než v súčasnosti, aby pomohla všetkým občanom, deťom, ženám e, po celom svete získať prístup k e, vode. Ďalšia záležitosť, voda v Európe. Na našom kontinente väčšina obyvateľov má prístup k vode, i keď v jednej v jednom spoločenstve, spoločenstve rómskeho obyvateľstva, to nie je samozrejmosť. E, myslím si, že mali by sme sa nad tým zamyslieť a zabezpečiť prístup e, k vode aj pre Rómov. Veľmi dôležitý je boj o smernicu o koncesiách. Myslím si, že mali by sme zabraniť komisii, aby e, rozhorovala svoje hry E, predchádzajúce, e, e, predchádzajúce zloženie parlamentu vyťazilo proti komisii a ako nemusíme pripustiť, aby komisia využila túto iniciatívu ako zamienku, aby znovu otvorila túto otázku. Ja E, nevidím e, žiadny záujem. E, nie je to v záujme Európskej únie, aby sme naďalej bojovali o privatizáciu vodných zdrojov. Takže mali by sme to ponechať vo verejnej sfére, i keď samozrejme určité druhy služieb by mohli poskytovať súkromné spoločnosti. Kvalita vody, to je vec, ktorú treba ešte viac zdôrazňovať E, jedna nemecká univerzita prednedávnom e, e, zverejnila štúdiu pesticídov a insekticídov a takmer v 40% odobraných vzoriek boli pritomné rezidua týchto látok. Odstranenie ich z pitnej vody je mimoriadne finančne náročné, takže tu je určitý konflikt, e, ktorý pretrváva 10 ročia a ide o rozpor medzi e, používaním insekticídov a pesticídov, a, a, a, ktoré e, veľmi škodia kvalite pitnej vode. Myslím si, že v správe by sme mali sa jednoznačne o tom viedriť. Ak chceme, aby sme mohli piť e, e, vodu z vodovodu a to by malo byť zabezpečené. Je to, pomie, je to menej nákladné, keď hovoríme o hospodárstve, o, o, o fľašach z e, e, plastu. V podstate e, v tomto parlamente, keď sa chceme napiť, musíme e, piť z takýchto fľaš. A mali by sme si uvedomiť, že v Európe je možné zabezpečiť dostatočne kvalitnú vodovodnú vodu a v správe musíme e, explicitne zdôrazniť, e, že ide nám e, o to, aby ľudia mohli piť takúto vodu a aby ľudia nepili vodu, ktorú prevažajú stovky kilometrov na miesto spotreby. V tejto miestnosti máme miestnosť, zelenú miestnosť, kde sme prinútili e, administratívu, aby e, tam e, zriadili takýto zdroj pitnej vody z vodovodu. A neviem, či by sme to nemali rozšíriť na celý parlament. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Sú tu ešte dve ďalšie požiadavky o slovo od kolegov pán Flanagan. Ďakujem veľmi pekne prvom rade by som chcel e, e zablahoželať e, pani spravodajkyni k svelej práci. Voda je to príliš dôležitá otázka. Na jednej strane ide o dodávky vody, ale na druhej strane aj o dôveryhodnosť, ide o dôveryhodnosť in, iniciatívy európskych občanov. Vždy som bol skeptický, pokiaľ ide o to, ako mm, európske orgány budú vnímať túto iniciatívu, či e, e, E, to sa nevyužije ako príležitosť na spochybnenie e, e, istých iniciatív alebo dôveryhodnosti. Teraz máme takúto iniciatívu a je dôležité, či jej budú načúvať. Ak nie, potom treba to odhodiť a nie umožňovať nejaké fanočné nádeje. Ale kto vie, možno, že napokon týchto ľudí vypočujú Niektorí prítomní povedali, že komisia nemá žiadne kompetencie v otázke toho, či máme alebo nemáme právo na vodu. A že je to vecou členských štátov. U nás doma e, v Írskej republiky v roku 2010 keď e, sme boli nutení e, e, vynaložiť desiatky miliard eur, aby sme pomohli nesystémovým bankám. Nás k tomu prinútili. Jean-Claude Trichet zaslal list. Niekto ho popísal ako dokonalého gentlemanu. To je ironické. A SB nám hovoril, čo máme robiť s vodou. Pán Trichet hovoril, navrhuje eh, pre eh, obdobie roku 2012 a 2013, keď sme eh, mali priložený nož k hrdlu, vláda musí zvážiť presun zodpovednosti za dodatky vody z miestnych samozpráv príslušným spoločnosťam a pripraviť hm, príslušné návrhy. Je to zvláštne, že v otázke vody komisie E, ako inštitúcia tvrdí, že nemôžeme e, predkladať legislatívu o prave ľudí na vodu, ale zástupca banky údajnej únii nám e, diktuje, čo máme robiť s našou vodou. Samozrejme, môžete tam postaviť pokladničný automat, potom môžete E, e, e, predávať, ale keď ide o skutočné veci, potom sa vyhovorajú, že nemajú na to kompetencie. Ja som začínal ako fanúšik Európskej únie, ale teraz opovrhujem úniou. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Peter. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ovo je značina. Ďakujem pekne, pán predseda táto iniciatíva, ktorú podporuje 1,6 eh, miliónov ľudí, je dôležitá. Eh, eh, Voda totiž je životne dôležitým verejným statkom. A tu by som rada upriamila vašu pozornosť na niekoľko dôležitých hľadísk. Treba podotknúť, že niektorí chudobnejší spoločenia nemajú prístup k takejto vode a preto sa prihovorám za to, aby sa e, zriadilo e, minimálne e, minimum v sfére dodávky vody. Je smutné, že dochádza k privatizácii správy vodných zdrojov. Podľa mňa je to úplne v rozpore s demokratickými princípmi. Je dôležité zaviesť mechanizmy, ktoré by bránili zbytečnej privatizácie vody alebo nekontrolovanému zneužívanie piesku, štrku. Mm, nemáme žiadnu stratégiu v, v, v oblasti vývozu vody. E, a Aj tu potrebujeme mať e, jasné plány, pretože v opačnom prípade e, začnú tu pôsobiť nadnárodné spoločnosti a budú e, nezodpovedne riadiť vodné zdroje, aby e, získavali e, peniaze na úkor neobnoviteľných zdrojov. Vo svete dochádza k viacerým konfliktom pre nedostatok vody. Ako už som povedala, voda predstavuje ľudské právo a musíme si uvedomiť, že európske občania majú právo ovplyvňovať rozhodovania e, v otázke riadenia vodných zdrojov a, alebo e, verejných dodávok vody. Ako už sa tu uviedlo, Chorvátsko je tretie v poradí medzi štátmi, ktoré majú zásoby e, pitnej vody a sa prihovorám za to, aby sme chránili naše vodné zdroje pred eh, znečisťovaním alebo eh, zneužívaním. Ďakujem. Thank you very much for the... Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú rozprávu a teraz odovzdávam slovo komisii. Ďakujem, pán predseda som z DG životné prostredie. Chcel by som sa poďakovať v prvom rade e, spravodajcovi a všetkým, čo sa zúčastnili týchto e, tejto diskusie, v ktorej vyslovili viaceré výhrady. E, my túto iniciatívu považujeme za veľmi dôležitú a uvidíme a tešíme sa na to, ako sa k nej pristúpi na plenárke. Chcel by som sa zamerať na tri body a možno aj poskytnúť informácie, ktoré by mohli byť užitočné pre záverečnú diskusiu o tejto správe. Poprvé, myslím si, že v našej odpovedi sa uh, hovorí, že komisia sa si jednoznačne uvedomuje dôležitosť vody ako verejnej komodity, ako niečo, čo je dôležité pre ľudský život. Myslím si, že to je jasné aj vo znamení komisie, aj v tom, že komisia vždy vo svojom pôsobení sa snažila zabezpečiť, aby sa dosť prístup k vode zabezpečil pre všetkých aj v súlade s uzneseniami OSN. E, ďalší bod sa týka služieb v rámci vnútorného trhu. E, pravidla zmluvy e, požaduje, aby komisia v tomto smere vystupovala neutrálne a to sa týka aj prístupu k verejným či súkromným službám ale v zásade ide o to, aby sa zlepšil prístup k vode v prospech občanov. A po tretie, tu by som chcel eh, uviezť niektoré informácie týkajúce sa posledných aktivít. 20. Eh, apríla výbor pre pitnú vodu jednomyselne podporil Ehm, sme revíziu číslo 2 a 3 e, smernice o pitnej vode. Sú tu isté technické parametre, ktoré musí posúdiť aj parlament, predbežne k nim nevyjadril námietky, umožňuje to posilniť monitorovanie a veríme, že takýmto spôsobom sa uh, zabezpečí aj monitorovanie menších zdrojov vody, predovšetkým tých problematických. E, myslím si, že to je významný pokrok. E, to všetko vnímame ako priamy dôsledok iniciatívy občanov. My v rámci komisie sa snažíme zabezpečiť e, pitnú vodu a už 26. maja bude E, sa bude konať verejná konzultácia so zainteresovanými stranami, stranami na ktorú ste všetci pozvaní. A hádam posledný bod súvisiaci s nedostatkom vody, s tým, ako sa rieši problém povrchovej vody, pitnej vody a podobne. Pred pár týždňami komisia uverejnila hodnotenie toho, ako členské štáty uplatňujú e, priamo e, smernicu o pitnej vode. Vidíme, že len 53 vodohospodárských systémov v Európe v súčasnosti zodpovedá kritériám správneho um, ekologického stavu, to sa týka pitnej vody, polnohospodárstva a podobne. E, čiže existujú tu isté e, smery, e, ktoré komisia sleduje, ale myslím si, že dnes sa tu objavilo veľa dôležitých námetov a veríme, že tieto sa nejakým spôsobom premietnú do správy v podobe, v akej bude nakoniec prijatá. Ďakujem. Teraz dávam slovo spravodajke spravodajkyni, aby uzatvorila túto diskusiu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj všetkým, ktorí prispeli k tejto diskusii. Ja som sa snažila urobiť si čo najviac poznámok a pokúsim sa na niektoré z nich hneď teraz reagovať. Myslím si, že v prvom rade, pokiaľ ide o kompetencie EÚ vo vzťahu k vode a riadeniu vodohospodárských zdrojov a ich vlastníctvu, áno, komisia e, opakuje, že túto kompetenciu majú členské štáty, ale kolega napríklad poukazuje na to, že členské štáty konajú veľmi rozdielným spôsobom a komisia a v rámci trojky je potrebné si uvedomiť, že e, otázka riadenia vodných zdrojov by nemala byť celkom ponechaná len na členské štáty, ale členské štáty by mali mať e, možnosť voľby a toto je to, čo by mala sledovať komisia. Mimo EÚ je to ešte explicitné, pokiaľ ide o kondicionalitu, privatizáciu E, vodných zdrojov napríklad v rozvojovom svete. A pokiaľ ide o najväčší úspech tejto iniciatívy, to je to, že voda bola vyňatá z, zo smernice o koncesiách. Urobil tak Michel Barnier a súhlasím s tým, čo povedal kolega. Dúfam, že táto správa o ECI sa použije na to, aby sa uh, E, riešila aj otázka liberalizácie vody. Pokiaľ ide o prístup k vode ako ľudské právo, parlament minimálne dvakrát uznal vodu ako ľudské právo, ako jedinečný verejný zdroj, verejný tovar aj v rámci vnútorného trhu. A voda je zdieľaným zdrojom ľudstva a preto by nemala podliehať pravidlám vnútorného druhu. Prístup k pitnej vode to je základné ľudské právo a nie je to ekonomicky obchodovateľná komodita, ktorá podlieha pravidlám vnútorného trhu. V roku 2004 eh, sa o tom, 6 sa o tom hovoril na 4. svetovom fóre o vode. Je potrebné, aby sme v rámci eh, eh, tejto, tohto úsilia posilnili vzdelávanie o využívaní vody, o tom, ako neprizvať vodov. Myslím si, že vo všeobecnosti si väčšina ľudí aj v krajinách ako je Írsko, kde e, voda sa spotrebová vo veľkom množstve, si uvedomujú potrebu šetriť touto vodou, ale to vzdelávanie sa v smernici v rámcovej smernici o vode nedostatočne zdôrazňuje. Je potrebné, aby sa tam začlenilo a e, treba, aby sa zdôraznilo aj e, využívanie vody v polnospodárstve. Eh, občania teda musia mať právo vyjadriť sa k tomu, akým spôsobom sa riadia vodné zdroje a komisia musí prijať politiku týkajúcu sa toho, ako ľudí zapojiť do tohto procesu, aby mohli sa vyjadriť k tomu, ako sa riadi zásobovanie vodov, či už verejnými, či súkromnými dodávateľmi, ale to všetko sa dá zabezpečiť len v rámci e, dobrého riadenia správy, e, aby to rozhodovanie e, o tom, či sú potrebné obrovské infraštruktúrálne projekty, sa urobilo aj s účasťou verejnosti, aby sa nejednalo iba o zisk pre akcionárov, je nevyhnutné, aby e, sa prihľadlo na skutočnosť, že výdavky na e, vodu e, dosahujú 6 v domácnosti a je preto potrebná aj lepšia regulácia. Kolegovia sa zmienili aj o Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá hovorí, že 50 až 60 litrov vody je potrebných na základné životné potreby. Neviem, pokiaľ je tento údaj e, smerodatný, ale myslím si, že aj v tomto smere je potrebné stanoviť niektoré limitné hodnoty a pokiaľ by sa tieto limitné hodnoty stali súčasťou v riadenia vodných zdrojov, tak e, musí sa to stanoviť e, tak, aby to bolo uplatniteľné. A pokiaľ ide o verejno-súkromné partnerstva, komisia o tom hovorila v rámci odpovede na ECI. Myslím si, že toto je model, na ktorom by sme mali pracovať a mali by sme takéto partnerstva podporovať E, pretože e, tieto môžu predovšetkým v rozvojových krajinách e, zabezpečiť zasobovanie dostatočne kvalitnou pitnou vodou. A teraz pokiaľ ide o samotnú túto iniciatívu, ja som čítala veľa správ, ktoré, z ktorých vychádzala táto iniciatíva a dôležité je to, že toto, táto prvá iniciatíva presiahla ten potrebný počet milióna podpisov a v súčasnosti potrebujeme, aby sa zvýšil, zvýšila dôvera občanov EÚ, ktorá je eh, v dlhodobom meradle na najnižšom bode a eh, ak toto môže prispieť, tak myslím si, že komisia by mala tento moment využiť, eh, pretože v opačnom prípade by mohla poškodiť demokratické procesy. Ďakujem. A máme už len... Pardon. Ešte pokiaľ ide o termín, posledný konečný termín predkladania pozvaniacich návrhov, to je 23 mája, vo výbore sa bude hlasovať 25. v plene v septembri. A už nám zostáva na programe iba jeden bod, ale musíme počkať na predstaviteľa komisie, k tomuto bodu, takže navrhujem, aby sme si urobili 5-minútovú prestávku a potom môžeme pristúpiť k poslednému bodu nášho programu. Ďakujem. Okay, I think that the commission is arrived. Myslím si, že tu máme predstaviteľa komisie, čo znamená, že môžeme pokračovať v našom rokovaní dodatočným bodom nášho programu. Je to bod 19a o návrhu delegovaného aktu výnimky pre e, kadmium v osvetľovacích a e, podsviet e, a zariadeniach a zariadeniach na podsvietenie displejov. A ja hneď odozdávam slovo pánovi Taylorovi mene skupiny zelených. Of the green ako viete, ako člen zelených eh, Bill Evans bol spravodajcom eh, pre obmedzenie hazardných eh, látok v elektronických a elektrických zariadeniach. Bola to tzv. Rosová smernica. V roku 2011 nás táto problematika zaujímala, rovnako nás zaujíma aj dnes – táto smernica obmedzuje použitie určitých e, rizikových látok nie len na ochranu ľudského zdravia a ochranu životného prostredia, ale mala by mať a prispievať e, k lepšiemu spracovaniu elektronického odpadu. Predovšetkým v úvodnom ostanovením 8, kde sa hovorí, že tieto rizikové e, látky a nebezpečné látky by mali zlepšiť a podporiť eh, recyklačný priemysel. A tak eh, správna aplikácia Rosolej smernice je veľmi dôležitá o a, eh, cirkulačnej a, ekonomike komisia chce prijať eh, výnimky vo forme delegovaných aktov eh, za určitých eh, podmienok, tak ako sú tieto podmienky napísané v článku 5. V delegovanom akte, ktorý je pred nami, je napísané, že komisia chce rozšíriť existujúce prechodné obdobie pre kadmium na osvetlenie a podsvietenia displejov v tzv. kvantových bodkách takisto navrhuje aj novú a špecifickú výnimku pre kvantové bodky, ktoré obsahujú kadmium v displejoch. E, táto situácia je odlišná od bežnej situácie. Rosová smernica bola prijatá aby predchádzala použitiu nebezpečných látok, kde je to len možné. V súčasnosti neexistujú e, produkty, ktoré používajú e, kvantové bodky s kadmiom v displejoch, ani nie sú na trhu. Takže otázka je, aby sme sa e, zbavili kadmia e, v existujúcich aplikáciách, ale či vôbec dovolíme kadmiu aby sa objavilo v nových látkach, pretože mm, napriek tomu, že kadmium je vysoko nebezpečná látka, používa sa v niektorých displejoch, ktoré by mohlo prísť na trh. Rosová smernica umožňuje výnimku aj v takomto prípade, ale iba vtedy, ak by náhrady kadmia eh, neboli E, spolahlivé alebo ekonomicky udržateľné, alebo e, náhrada kadmia by mala viac negatívnych stránok ako samotné kadmium. Takže pozrime sa na to jedno po druhom. Sú naplnené tieto podmienky v prípade kadmia, e, ktoré by malo byť obsiahnuté v kvantových bodkách displejov? Odpovedie nie, pretože, pretože takéto produkty ešte neexistujú. A ako komisia samotná uznáva, akékoľvek potenciálne e, do, pozitívne dopady na životné prostredie nemôžu byť preukázané a sú nepreukázateľné. E, konzultanti najaté Európskej komisie posudzovali e, túto výnimku a odporúčili neodporučiť e, takúto výnimku pre osvetľovacie zariadenie. Čo teda s displejmi, e, ktoré obsahujú kadmiové kvantové bodky? Odpovedou je opäť nie, pretože e, kadmiové kvantové bodky e, nie sú len technicky dostupné, avšak e, nájdete ich aj na trhu v podobe televízorov v Belgicku a Francúzsku. A tomu tak nebolo pred rokom a pol, kedy sa vyhodnocovalo udelenie výnimky na implementovanie e, kadmia na nasledujúce 3 roky. Avšak e, mnoho vecí sa stalo od minulého roka a ako zákonodarci by sme mali mať e, všetky aktualizované informácie. Prosím, nemyslíte si, že kritizujeme komisný návrh. Chápeme, že tieto rozhod- rozhodnutia treba príjmať v určitom momente a situácia sa môže dodatočne zmeniť. Ale vy takisto musíte chápať, že my v parlamente sa snažíme chápať e, naše rozhodnutia vo svetle súčasne, e, vo svetle súčasných pomerov a nie toho, čo sa dialo pred jedným rokom. Čo sa týka náhrady e, kadmia, A musím povedať, že v tomto prípade náhrada kadmia e, predstavuje e, lepšiu možnosť. E, napríklad niektoré fosfáty prezentujú lepšiu možnosť a nie sú také škodlivé, hoci nie sú sami nie nebezpečnými produktami. A musíme povedať, že displeje, ktoré obsahujú kadmiové kvantové bodky, majú rovnakú spotrebu e, energie ako ich e, alternatívny, ak nie horšie. Takže neexistuje e, žiadny, e, žiadny prínos pre životné prostredie, ak by sme sa rozhodli pre používanie displejov s kadmiovými bodkami. Takže môžeme povedať, že bezpečnejšie alternatívy sú dostupné a neexistuje žiadny dôvod udeliť akúkoľvek výnimku pre používanie karmiových kvantových bodiek v displeju. Mám teda tri otázky na komisiu. V prvom rade, prečo chcete udeliť výnimku na kvantové bodky obsahujúce kadmium v e, LED osvetľovacích zariadeniach a vzhľadom na to, že aký, akákoľvek výhoda kadmia nie je vôbec dokázaná vzhľadom na životné prostredie. Ďalšou otázkou vzhľadom na nedávny vývoj e, v prípade e, na displeje s kvantovými bodkami bez e, kadmia, ktoré majú lepšie zobrazovacie schopnosti ako kvantové bodky s kadmiom. Myslíte si, že je v poriadku odôvodnenie že kvantové bodky bez kadmia nie sú technicky e, dostupné, pretože už to nie je tak. E, mienite e, potom príjmať dvojitú výnimku pre kadmiu v, v displejoch budete mať výnimku všeobecnú a výnimku konkrétnu na nižšej úrovni. Akým spôsobom je toto prepojené? Myslíte si, že špecifická výnimka, výnimka bude možné uplatniť ju iba potom, čo vyprší všeobecná výnimka. Ďakujem vopred za vaše odpovede. Ďakujeme za vaše otázky a teraz dám eh, slovo pani Berder. Eh, máme tu dodatočnú otázky a potom dáme slovo komisii na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem môjmu kolegovi, ktorý načatol e, pozíciu e, veľmi zrozumiteľne. Myslím si, že tí z nás, e, ktorí tento proces sledujú, sú celkom prekvapení predložením prechodného obdobia pre kadmium. Je to naozaj neuveriteľne toxický prvok a nevidíme dôvod, prečo by sme túto výnimku mali predlžovať moje chápanie je také, že e, Európska e, komisia si nepreštadovala e, výpisy zo štúdie OKO, pretože sme už vo veku, kedy tieto technológie bez kadmia sú dostupné na základe investície a jednoducho tieto investície boli pridané kvôli tomu, že kadmium malo byť postupne e, zakázané a už máme k dispozícii technológiu, ktorá neobsahuje kadmium. Takže moja otázka je, aký signál vysielame e, spoločnosťam, ktoré investovali do tohto e, výskumu, e, keď sme im predtým hovorili, že sa musia pohnať, pohnúť dopredu, pretože tento prvok je jednoznačne jednoznačnejšie toxickejší, ako je ortuť. Akým spôsobom toto pomôže európskej investícii a tvorbe zelených pracovných miest, ktoré sme sa zaviazali podporovať. Táto výnimka iba otvára dvere lacným čínskym e, dovozcom. A, a my sa musíme snažiť e, o znižovanie toxických chemikálií nielen v Európe, ale všade vo svete. A ja som videla odhady, že e, predlženie tejto výnimky nám prinesie o 5 tón kadmia naviac, ktoré bude vypustené do životného prostredia ono tam e, e, e, sa v prostredí zdržiava postupne, je absorbované e, ľuďmi ako aj zvieratami a rastlinami. Takže nie je to iba Európsky parlament, e, ktorý má k tomuto výhrady, sú to jednotlivé členské štáty, moja krajina, Spojené kráľovstvo, e, ako aj rada. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som dal slovo komisii pán Julio Desia Borges, aby nám poskytol odpovede. Ďakujem e, veľmi pekne. V prvom rade e, by som sa chcel ospravedlniť, e, že sme meškali. K tomuto bodu bolo nám povedané, že rozprava začne trochu neskôr, avšak môžeme teda začať. Eh, chcel by som povedať na začiatku to, že, že za týmto delegovaným aktom je naozaj kopu eh, práce, ktoré má rozšíriť eh, výnimku pre používanie kadmia v osvetľovacích zariadeniach a podsvieteniach displejov. Máme niekoľko žiadostí o predlženie tejto e, výnimky, e, ktoré sme dostali v roku 2012 a v roku 2013, konkrétne dve žiadosti. A e, ten proces posúdenia týchto žiadostí bol začatý okamžite a správa bola finalizovaná v apríli minulého roku a ďalší krok bol, bola konzultácia s expertnou skupinou, kde komisný návrh eh, bol eh, jednohlasne podporený a musím povedať, že táto podpora bola jednoznačná, jedno, jednohlasná v júni minulého roku. A eh, účastníci boli presvedčení, že udelenie tejto výnimky nie je dobré. Čo sa týka delegovanej e, smernici. E, tá bola prijatá komisiou, komisiou v smernici e, tohto roku. Notifikovali sme parlament, no neboli tu výhrady, ale boli tu procesné problémy s prekladmi a delegovaná smernica musela byť ratifikovaná. My už vieme, že rada by nenamietala, bol návrh členských štátov aby rada sa e, zaoberala touto námietkou. Toto rozhodnutie bolo prijaté pred niekoľkými mesiacmi a iba dva členské štáty vyslovili námietku voči e, tomuto delegovanému aktu. E, takže delegovaný akt bol prijatý väčšinou členských štátov. Teraz prejdeme k podstate obsah eh, delegovanej smernice je rozšíriť výnimku 39 eh, eh, v prílohe 3 do roku, do roku 2017. Toto už je, je už existujúca výnimka, ktorá mala vypršať 1. júla v roku 2014, avšak vzhľadom na to, že tu bola žiadosť o predlženie na základe e, odôvodnenia, e, táto žiadosť musela byť posúdená. Potom navrhujeme novú výjimku 39b na používanie kadmia e, v kvantových bodkách Mm, v zariadeniach na podsvietenie displeja. Toto je nová výnimka, ktorá bude predmetom rozličných obmedzení a ide o 2 mikrogramy e, na štvorcový mater a ktorá bude platná iba do júna roku 2018. V skutku roz rozsah e, platnosti e, súčasnej e, výnimky sa nezdá byť kontroverznou témou. Je pravdou, že konzultanti komisie vyjadrili ten pohľad, že táto výnimka, ktorá sa týka osvetľovacích zariadení, nenaplňa užitočný cieľ pretože takéto aplikácie na trhu neexistovali. Avšak faktom je, že táto výnimka je v súčasnosti eh, v rosovej smernici a mali sme okamžite reakcie zo strany účastníkov procesu a partnerov že prebiehajú práce na vývine osvetľovacích aplikácií a vzhľadom na množstvo práce e, požiadali o predlženie výnimky. Myslím si, že to, čo spúšťa tú kontroverziu, je nová výnimka 39b na používanie kadmia v kvantových bodkách e, pre podsvietenie displejov. A v tejto záležitosti by som chcel poukázať na to, že v súčasnosti, a to je myslím to najdôležitejšie, na čo chcem poukázať, je to, že v súčasnosti neexistuje žiadna aplikácia, ktorá by obsahovala kvantové bodky bez kadmia na podsvietenie displejov. Samozrejme, pred jedným rokom, keď komisia posudzovala a bola kontaktovaná so žiadosťou e, technológia bez kadmia neexistovala. A dnes po roku, zdá sa, že alternatívna technológia bez kadmia môžu byť dostupné v nadchádzajúcich mesiacoch. Najprv sa to stane v Koreji, potom v Európe. Avšak sama o sebe to nie je dostatočným dôvodom je nasledovná situácia. V súčasnosti bezkadmiová technológia nie je dostupná a nikde nie je najmä komerčne dostupná. Po druhé, odstranenie výnimky by mohlo spôsobiť určité narušenie na trhu, problémy pri e, zabezpečení dodávok. Pretože nevieme predpovedať, či výrobcovia dokážu na, e, dodať na trh výrobky založené na bezkadmiovej technológie. A čo je dôležitejšie, bezkadmiová alternatívna technológia ešte nebola odskúšaná, vyhodnotená a už sa hovorilo o tom, že e, sa zakladá na využívanie fosfátu iridia a to je tiež škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. V každom prípade by som vám rád predložil aj praktický dôvod, ktorý e, je dôležité zohľadniť. Pokiaľ parlament to bude naďalej e, namietať. Musíme sa vrátiť hneď na začiatok. Budeme musieť e, znovu e, rozbehnúť proces vrátanie vedeckých hodnotení, konzultácií s odborníkmi medzi horizontné konzultácie a to by mohlo trvať minimálne dva roky, poťažne viac. A to Mm, nás dostane už k termínu, e, mm, kedy by táto výnimka mala e, vypršať. Zatiaľ, čo súčasná výnimka by mala platiť, pretože dostali sme takéto žiadosti o predlženie platnosti tejto výnimky. Domnievam sa, že som už zodpovedal gro otázok položených na komisiu. Prečo navrhujeme takúto výnimku? Jednoducho z toho dôvodu, že alternatívne bezkadmiové technológie ešte nie sú dostupné. Prečo máme dvojakú výnimku 39A a 39B? 39A to tá Súčasná výnimka, ktorá už je e, e, zahrnutá do smernice a prostredníctvom novej e, výnimky určenej pre aplikácie na osvetlenie Mm, by sme stanovili prísnejšie podmienky na uplatnenie tejto výnimky. A ako e, budú navzájom zúvisiť títo mm, výnimky v prvom prípade, budeme mať skôrší termín vypršania a v prípade tej druhej výnimky pre bezkadmiové e, e, kvantové body v displejoch táto výnimka bude platiť ešte jeden e, rok e, e, navyše s tým, aby sa trh dokázal prispôsobiť na novú technológiu a to by nám umožnilo v prípade potreby vyhodnotiť e, takúto alternatívnu technológiu. A napokon by som rád uviedol niekoľko slov ohľadom e, toho argumentu, ktorý už odznel v rozprave. Ako to ovplyvní pracovné miesta, nezamestnanosť. Ide totiž o to, že podľa e, dostupných vedomostí prvá e, firma, ktorá bude vyvíjať, uvádzať na trh bezkadmiové technológie e, kvantových bodov, pre takéto displeje nie je európskou firmou. Takže z tohto hľadiska pokiaľ by sme túto výnimku odstránili, vytvorili by sme priaznevejšie podmienky z hľadiska dovozu e, v Európu elektronických výrobkov z tretich štátov. To by bolo asi všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že parlament nebude namietať e, takúto e, možnosť delegovanej smernice. Ďakujem pekne. Je tu ešte ďalšia požiadavka o slova od pani Gutrand. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Práve som e, prišla e, e, z iných schôdzi, kde sa hlasovalo. Je to veľmi dôležitá záležitosť. Rada by som pri tom pozastavila, najmä vzhľadom na to, že v skupine S a D nás tento návrh komisie o delegovanom akte znepokojuje Eh, je tu eh, eh, značná obava ohľadom prípadných dôsledkov pre ľudské zdravie. Treba sformulovať podstatu problému. Ide o látku, ktorá existuje v životnom prostredí po likvidácii veľmi dlhé obdobie. Môže sa prenašať, hromadiť v rôznych systémoch, prípadne E, prostredníctvom rýb a rastlín e, sa vráti do potravinového reťazca. A vieme, že u ľudí to ovplyvňuje obličky. Je to mimoriadne nebezpečná látka, ktorá má aj karcinogenné účinky. E, takisto môže nepriazne ovplyvňovať vývoj osteoporózy. Keďže už máme takéto vedomosti, E, e, vieme, že Únia musela bojovať s predchádzajúcimi misiami i dôsledkami. Stále trpíme e, na ich dôsledky. To znamená, že mali by sme mimoriadne, byť mimoriadne obozretní a uvedomovať si ich toxicitu aj z hľadiska životného prostredia, aj ľudského zdravia. To znamená, že pokiaľ ide o návrh predlžiť túto výnimku, e, musím poznamenať, že existujú nové technológie. Nemyslím si, že komisia mm, mm, sa náležitým spôsobom venovala týchto, týmto technológiám, čo e, nás veľmi e, frustruje E, nie sú tu síce prítomní viacerí predstaviteľe našej politickej skupiny, ale my sme o tom veľmi podrobne diskutovali. Myslím si, že komisia môže očakávať a predpokladať, že sú tu viaceré síly, ktoré sú e, proti e, zámerom komisie, takže musíte očakávať značné Mm, značný odpor. Takže mm, nebola to otázka na komisiu. E, pani Teller, e, chcete reagovať na vysvetlenie komisie? E, pán Taylor, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kolegovia sa tu naozaj viedrili celkom zaujímavo o, o viacerých záležitostiach. Komisia hovorí o tom, že generická výnimka platí od 17. júna, potom 27. júna. A e, pokiaľ by ste túto výnimku e, e, odvolali teraz, aj tak tá uplatí určité koncesné obdobie. To však nemôže zdôvodniť výnimku voči ustanoveniam e, normatívneho aktu. A to bude viac ako 6 až 12 e, mesiacov v prípade, že do konca roka dostanete novú žiadosť o predlženie výnimky. A ak sa potom rozhodnete, že zrušíte túto výnimku, a to môže trvať až 18 mesiacov, ak pridáte k tomu 12 mesiacov e, koncesného obdobia, ocitneme sa v polovici alebo na konci roku 2018 Konkrétna výnimka by mala vypršať v júni 2018. Samozrejme, každá spoločnosť, ktorá sa domnieva, že má lepšiu alternatívu, môže podať žiadosť o zrušenie tejto výnimky, a to kedykoľvek. Kolegovia, Domnievam sa, že keď sa e, e, vrátime k e, pôvodnému zámeru smernice E, a síce e, e, obmedziť, zredukovať prítomnosť nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, musíme konštatovať, že tento zámer, zámer bol podkopaný tým, že umožníme kadmiu vo väčšej miere sa dostávať do životného prostredia. A to bude čistým výsledkom predlženia tejto výnimky. Domnievam sa, že ľudia sa nás budú pýtať. V každom prípade moje voličia sa ma budú pýtať, e, e, či e, sa uberáme správnym smerom. Teda Európska únie chce poskytnúť istotu výrobcom. Nuž, ja zvyčajne e, nezahrňam e, do svojich vystúpení e, predstavky na reklamu a to máme viac ako 3999 eur a do dvoch, troch dní odborníci dokážu dodať kvantové bodky bez kadmia a môžem vám to e, poskytnúť neskôr, ak chcete sa sami presvedčiť, že táto technológia nie len dostupná, ale dostanete výrobky na nej založené do konca týždňa. To, že sme e, e, zákonodárci, musíme zabezpečiť dodržovanie existujúcich právnych noriem. Znamená, že ja som stále presvedčený, že kritéria na poskytnutie výnimky nie sú dnes naplnené. naplnené. Domnievam sa, že komisia by mala teraz prehodnotiť túto situáciu a nie e, naďalej poskytovať neodôvodnenú výnimku na to. Potrebujeme odmietnúť predložený delegovaný akt. To znamená, že naša politická skupina požiada o návrh uznesenia, aby sa e, pridal na, do ďalšej plenárnej schôdze a vyzývam ostatných kolegov a politické skupiny, aby sa k nám pripojili. Ďakujem, pán predseda. Nož, ďakujem veľmi pekne. Nuž budeme e, pomaly končiť. Na budúce sa stretneme 18. maja o 19.00 v Štrasburgu a potom 26. tu v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám dobrú chuť.